pani Ulrike Rodust o riadení rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch. Je to procedurálna otázka, vážený kolega? Aha, catch the Dobre, takže pani Ulrike Rodust ako spravodajkne dostáva slovo ako prvá. Dámy, <clears throat> dámy a páni, iniciatívna správa Znamená, že Európsky parlament chce e, e, sa zamerať na oblasť alebo problematiku. Táto správa v tomto ohľade, e, pokiaľ ide o oblasti v, okrajine, v najodľahlejších oblastiach, ide práve týmto smerom. Ide o lepšie programy, pokiaľ ide o stavy pokiaľ ide o neregulovaný rybolov a jeho redukciu, treba mať lepšie kontroly. Preto táto správa e, sa zameriava na e, rokovania s susednými krajinami, ktoré, s ktorými ešte nemáme partnerské dohody o rybolove. Ide tu o záujmy krajín v okrajových oblastiach, kde e, ide o výlovy e, v tejto oblasti kde sa uprednostňujú obyvateľia z týchto oblastí. Komisiu tu žiadame o vývoj finančného nástroja v oblastiach e, v najvzdialenejších regiónoch, aby sa preverili. Takisto zvýšenie intenzity nových motorov. Tu musím spomenúť to, že e MFF už e, 100 e, e, robolovných e, fondov financuje, dotuje. Ďalej potom intenzita pomoci pre ďalších šie opatrenia v tejto oblasti sa zvýšila o 35 Najvzdialenejšie regióny majú výzvu k pravidlu de minimis Synergie medzi jednotlivými európskymi štrukturálnymi fondami by sa mali lepšie prezentovať. Správa zavádza množstvo podnetov k lepšiemu vyčerpaniu e, potenciálov. Niektoré návrhy implikujú výnimky pre tieto regióny. To by mala byť e, dodatok Teraz by som rada ešte poukázať na e, jediný pozmeňujúci návrh, kde ide o verejné e, financovanie nových stavieb lodí. Uznávam, že e, pozmeňujúci návrh, ktorý ide do pléna, hovorí o tom, že kapacitné hranice spoločnej rybolovnej politike sa musia dodržať a e, len zámenou za starú loď e, vôbec e, by mali nasledovať. Chcem dodať, že výmena starých a nových je možná už teraz, ale bez verejných prostriedkov. Autori pozmejúce návrhu hovoria o článku 349 o fungovaní Európskej únie. Áno, článok 349 49 môže byť základom pre osobitné opatrenia pre najvzdialenejšie regióny. Avšak tieto opatrenia musia byť nastavené tak, aby e, sa spoločná politika nepodkopávala. Spoločná rybolovná politika takisto v rámci Európskeho rybolovného fondu neumožňuje financovanie nových e, stavieb Opiera sa to o e, príslušné články EMFF. Rybolovné lode by mali byť ekologickejšie a bezpečnejšie. Na to už sú prostriedky v EMFF, napríklad článok 32, Požiadavka verejného financovania lodí nie je koherentná e, s iniciatívou e, v súvislosti so zákazom z VTO Proti tomuto hlas- e, pozmenujúcemu návrhu budem hlasovať, pretože porušuje GFP a otvára Pandorinu skrinku. Ide tu o e, pohľad na dotácie e, pre líborov z iných oblastí. Isté ide i ďalší rybári budú žiadať prostriedky z verejných prostriedkov. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa. A teraz dostane slovo pán komisár Oettinger. Herr Präsident. Vážený pán predseda, dámy a páni. Za komisiu parlamentu a menovite spravodajkyni Rodust a jej týmu chcem poďakovať za vypracovanie tejto vynimočne odbornej správy. Ja osobne nie som špecialista na túto oblasť a vašu správu som si však prečítal a som sa čosi e, naučil. E, ťažkosti pre túto oblasť e, rybolovu ešte v týchto najzdialenejších re- regiónoch je osobitná a sú tu konkrétne opatrenia, ako možno problémy riešiť a sektor stabilizovať akceptujeme a sami ako komisia tu konáme, aby osobitné podmienky v tejto oblasti boli e, riešeniami, ktoré budú uspôsobené. Koncepcia novej rybolovnej politiky, rovnako tiež náš e, spoločný finančný nástroj spoločného fondu, už tak ten uh, ukazuje dobré uh, kroky do budúcnosti. Budúci rozpočet, ale aj ďalší rozpočtový uh, časový rámec budú znamenať, pred, budú vlastne sa opierať i o vaše návrhy. opatrenia a podmienky a udržovacie e, opatrenia, špeciálna rada, ktorá sa tu navrhuje, opatrenia pre malé flotily, väčšia intenzita finančných e, príspevkov, systém na vyváženie dodatočných nákladov. To sú tie niektoré principiálne. K tomu pribúda ešte to, že i práca národných a regionálnych e, inštancií a orgánov sa e, podielajú na spoločnej úlohy, úlohe s európskou úrovňou, národné i regionálne inštancie. Len príklady, kde tieto tri e, sú v súčinnosti, tak ten navrhnutý rámec komisie obsahuje osobitné ustanovenia pre najvzdialenejšie regióny. Kompetencie majú však hlavne e, členské krajiny a čiastočne aj e, pokiaľ ide o podnikateľov v oblasti rybolovu samotných. Správa je dobrým dobrou predlohou, rady e, sa jej ujmeme a, opat- a jednotlivé zložky v komisii veľmi e, e, ochotne sa budú zaobrať spoluprácou s vami, pani spravodajkyňa, aj ďalšími. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz v mene výboru pre regionálny rozvoj, rozvoj pán Omarže. čoho tu obvinujeme? E, ak, z akého prehnaného výlovu? Toho, čo sa e, výlovuje 0,16. To nie je viac než 2500 e, tón, pokiaľ ide o medzinárodné flotily. To je tá nespravodlivosť a to je to, čo náš pozmeňujúci návrh chce korigovať. To, čo žiadame, je rozumné. Treba rešpektovať princípy e, trvalej udržateľnosti. Správa k výboru REGI prišla s rovnakým návrhom. Zajtra, kolegovia, mimo klamlivej kampane podporme e, E, najvzdialenejšie regióny, aby rybolov mohol prispievať k týmto regiónom. Bardzo dziękuję. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, dostane slovo pán Monteiro de Aguiar. Pani, pardon, správne sa predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. My hovoríme o rybovol, rybolove, ktorý zohráva e, sociálnu a ekonomickú úlohu v naozaj ultraodlahlých oblastiach a tam musíme v spolupráci s národnými orgánmi e, niečo urobiť e, na tom, aby sa to zlepšilo. Na to by sme mali využiť osobité nástroje ako sú podobne ako sú v polnohospodárstve e, špeciálne nástroje na podporu odlah regiónov. A tu je potrebné uplatniť určitú väčšiu súdržnosť a samozrejme rešpektovať aj články zmluvy. No a títo občania, ktorí bývajú v týchto odlahých odlahlých regiónoch, sú tiež občanmi Európy, e, bývajú ďaleko, ale nemali by sme e, zároveň dovoliť ohrozenie ich živobytia príliš, e, prílišným výlovom. Tu napríklad e, lovia v týchto vodách a iné plavidlá, ide o ochranu životného prostredia. Skrátka je tu veľa vecí a toto by, e, túto dohodu by mali podporiť všetky politické strany. Je to veľmi dôležité z hľadiska smerovania, ktoré sme si vybrali. Ďakujem veľmi pekne, pani Montero de Aguiar. A teraz za skupinu SAD, pán Serao Santus. Ďakujem veľmi pekne. Hovorí Pán Serao Santus. Ja by som chcel poďakovať eh, spravodajkyni eh, Ulrike a chcel by som povedať, že pre tieto, orgány, eh, pre tieto oblasti, ktoré majú špecifický špecifické postavenie, postavenie je v zmluvách špecifický článok, preto sa na to myslelo a ehm, je tu snaha využiť špecifické nástroje pre tieto regióny na ich podporu a podpora obnovy rybolovných flotíl je práve takouto možnosťou, to je to vec, ktorú by sme mohli financovať z rozpočtu Európskej únie. Toto sú odlahlé oblasti, kde sú rybári, ktorí závisia od rybolovu a e, spoločná rybolovná politika sa ich dotýka len málo. Čiže tu je potrebné e, posilniť e, uplatňovanie odporúčaní výboru a Zatiaľ je to len vo forme odporúčania, čiže nejde o to, aby sme nejakým spôsobom narošili eh, spoločnú rybolovnú politiku, ide o odporúčania, je to niečo, čo parlament eh, nevnúcuje nikomu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Tomašič. Ďakujem vám, pán predsedajúci, za slovo. Eh, Najvzdelanejšie regióny si zasluhujú vo všetkých európskych politikách osobitnú pozornosť, pretože vzhľadom k izolácii dopravnej a inej sa nachádzajú v horšej pozícii než zbytok únie. A ja by som chcela využiť túto príležitosť, aby som upozornila na e, postavenie ostrovov v menej rozvinutých oblastiach, ako napríklad v Chorvátsku. Tu e, postavenie obyvateľov týchto ostrovov v Chorvátsku nie je o mnoho odlišné od obyvateľov tých najvzdelanejších e, ostrovov v Atlantiku či v Stredomorí. A preto by som chcela aby aj títo obyvateľia v Stredozemnom mori mohli, mohli využívať tradičné nástroje eh, subsistenčného rybárstva. A mm, maloobjemového pobrežného rybarstva. Tu by sa komisia mala riadiť odporúčaniami eh, nášho výboru. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo pani Bilbao Baradníka, hovorí predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Táto správa o riadení rybolovných flotíl v ultraperiférnych eh, regiónoch je možnosťou, ako nechať prehovoriť fakty a uplatniť aj určitú empatiu a e, prenechať e, slovo organizáciám, ktoré tradične chránia e, rybárov a takisto, takisto morské systémy pred nadmerným rybolovom. Toto sú tí skutoční rybári v tých najvzdialnejších e, regiónoch a to sú ľudia, ktorí napríklad na Kanárskych ostrovoch počúvajú šumenie mora s láskou a hrdosťou. A preto by som chcela podporiť bez výhradých právo e, využívať európske prostriedky napríklad na renováciu vlastných pomerne zaostalých flotil a domnievame sa, že toto, je, toto sú oblasti, ktoré treba podporiť tak, aby tí ľudia mali prácu, aby tie lode boli, dajme tomu, energeticky efektívnejšie, aby menej znečistovali životné prostredie, aby modernejšia e, a tým, aby sa mohla realizovať aj lepšia kontrola ich činnosti. A túto e, nám nejde o to, aby sme obmedzili rybolov, ale ide o to, aby E, pobrežný rybolov prispieval k ochrane prírody a ochrane toho tradičného života. A re, e, realizovala sa štúdia e, týkajúca sa rekreačného rybolovu v tejto oblasti a, k tomuto, k tomuto fenoménu dochádza tam, kde najviac rastie turizmus a profesionáli, tí by mali získavať informácie o týchto rekreačných aktivitách, ktoré z hľadiska svojej veľkosti alebo rozsahu a stále rastúceho výlovu ohrozujú tu ten tradičný rybolov. Ďakujem veľmi pekne, to bolo naozaj e, príkladné dodržanie času. A teraz pán e, Ferreira za GUE. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Už viacerí povedali, že spoločná rybolovná politika Európskej únie musí zohľadňovať špecifika najvzdialenejších regiónov a my sa domnievame, že sa dosiahol určitý pokrok, ale je stále potrebná istá zmena legislatívy. A mne prídu tie návrhy a nástroje, navrhované nástroje pre, pre rybárov dobré. My už dlho bojujeme za to, aby e, tieto, v týchto regiónoch ľudia mohli žiť e, a e, loviť v súlade s prírodou. Toto sú regióny, ktoré chceme, kde chceme zachovať zamestnanosť. A preto podporujem e, pozmeňovacie návrhy, ktoré e, hľadajú rovnováhu v tomto materiáli. My sa snažíme napríklad e, zabezpečiť, aby nedochádzalo k agresívnemu výlovu v týchto vodách zo strany iných, člensk- iných štátov, nie členských štátov, iných, štát, iných štátov, teda exkluzívne hospodárske zóny Rybolovne treba rozšíriť zo 100 na 200 míl a e, len takto môžeme zabezpečiť e, vyvážený rybolov. Ďakujem veľmi pekne, teraz kolegyňa Godin. Ďakujem pekne. E, flotily lodí v tých najvzalších oblastiach stárnu 30-40 rokov a v podstate sa loví pri brehu, tam za populácia sa stále znižuje a pre všetkým v tých zelených oblastiach prekrytá aj nezákonný rybolov. Európske fondy pre námorné e, aktivity a rybolov je potrebné využiť aj na tak drobný rybolov, e, pretože tí neohrozujú e, populácie rýb. E, nie sme za zákaz a preto za moju skupinu podporujem e, e, zmenu financovania v týchto vzdialených Mm, najzdanejších oblastiach je vysoká nezamestnanosť a preto je potrebné zvyšiť zamestnanosť práve cez e, drobný rybolov. Musíme podporovať hospodárske aktivity v týchto územiach, ktoré sú zabudnuté a zároveň zabezpečiť udržateľný rybolov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz e, jednotliví poslanci. Pán Mato, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. My e, z nášho pohľadu považujeme za najdôležitejšiu oblasť pre Španielsko-Kanárske ostrovy. A teraz máme pred sebou nástroj, ktorý by mohol podporiť rybolov v týchto najvzdialenejších oblastiach a e, chceme teda zároveň využiť potenciál, ktorý tieto regióny poskytujú a zároveň e, by sme chceli pritiahnuť mladých a ukázať im, že rybolov má budúcnosť a že to nielen vec starých. A my, nám je ľúto, že sa nepodarilo dosiahnuť všetko, my chceme zaviesť podmienky, ktoré sú príliš prísne a e, v súlade s e, cieľmi udržateľného rybolovu e, by sme mali obnovovať flotily, ale nie som si istý, či sa to všetko podarí dosiahnuť. Tu nejde o to, aby sme lovili viac, ide o to, aby, rybolo, aby rybári mohli loviť tam, kde iní, teda lode mimo, z mimo Európskej únie. Tu ide o ochranu lokálnej flotily, ale ako môže lokálna flotila, ktorá má zastarané lode 10-20 ročné, bojovať e, ekonomicky proti, e, e, proti zahraničným rybolovným flotilám, keď ju ani len nepoistia naše poistovňa. My môžeme dať peniaze na renováciu, ale to je diera bez dna a tu tie pôvodné flotily sú naozaj vytlačené inými cudzincami, ktorí tu lovia a mali by sme e, najmä bojovať e, za práva e, týchto rybárov a nie bojovať proti ním, pretože ich prežitie vôbec nie je isté. Ďakujem veľmi pekne a teraz uzavrie túto časť svojim vystúpaním pani Izabel Toma. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán komisár, milí kolegovia, tie najvzdialnejšie územia únie e, trpia chudobou a sú zabudnuté. A v niektorých z týchto regiónoch e, e, sa v podstate európske prostriedky používajú pre e, tretie štáty. E, v najzdelejšej oblasti sú výnimkou podľa zmluvy, sú vzdialené zemepisne, je tam veľká chudoba. Dnes e, tento článok zmluvy sa neuplatňuje na rybolov e, a potrebujeme obnoviť flotilu drobných e, rybárov. Je tu napríklad zákaz alebo musia príjmať neprimerané rizika, všetky ekologické opatrenia, E, boli zohľadnené v našom tom návrhu. Nejde o zvýšenie kapacity, chceme samozrejme rešpektovať maximálne udržateľný výlov. Ide o obnovenie starých lodí novými loďmi. Kolegova. žiadam vás, aby ste prejavili európsku solidaritu a aby sme e, nepodľahli nesprávnym, nekorektným informáciám. Ďakujem pekne. Teraz nás sleduje voľná rozplava. Pán Werner Kuna ako prvý, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán komisár. Len podporím slova predrečníkov. Vo všetkých rozprávach, bez ohľadu na to, akú odbornú oblasť tu ide, keď sa hovorí o rybolove, sa všetci prikláňajú k tomu, aby sme podporovali malých remeselníkov a rybárov. A tu je situácia, kde bez veľkej námahy tak môžeme učiniť takýmto postupom môžeme e, e, e, použiť malé údržby. A to sú len malé pobrežné člny, ale ako sa majú dostať z pobrežnej oblasti k lepším výlovom, k lepším výnosom, to pre ne nie je možné. Guadeloupe, Reunion, v týchto oblastiach, ktoré v podstate by nevyvolali skreslenie pre európsky trh. Že tým sa nedá pomôcť, tomu nerozumiem. My žiadame, aby komisia e, oberovala možnosti financovania novej stavby takýchto lodí, kde by sa mohli použiť národné, nielen európske prostriedky. Ak vyšleme signál, týmto malým rybárom, tak mali by sme teda podporiť ten, túto žiadosť. Ďakujem pekne. Pán Lope, pani López Aguilar. Pán predseda, ja by, som, ja by som chcel podporiť prácu spravodajkyne, ale zároveň by som vyzdvihnúť záujmy e, Kanárskych ostrovov, ktoré sú vzdialeným regiónom a tu e, sa už povedalo, že na pre tieto regióny je určený osobitný článok, ktorý sa im venuje. E, tieto majú, tak, e, teda tu funguje tak primárne právo, ako je odvodené právo a na jednej strane ochrana e, tradičného rybolovu a je tu potom rybolov tých, tých, tých tradičných starých obyvateľov Kanárskych ostrovov. Ako sa už viackrát povedalo, flotily sú tu zastarané a spôsobujú problémy nielen hygienické, ale aj z hľadiska bezpečnosti už nie sú vyhovujúce. E, palivo napríklad spôsobuje znečistenie životného prostredia. A tu máme príležitosť e, vybudovať e, do budúcnosti flotilu, ktorá bude čistejšia, ktorá nebude spôsobovať nadmerné výlovy. A môže to byť rybolov, ktorý ľudia vykonávajú s veľkým nadšením a je to ich život a Európska únia by im mala pomôcť, pretože toto sú regióny, ktoré sú naozaj vzdialené a znevýhodnené. Ďakujem, pekne. Pán Otis Marias, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Najvzdialenejšie regióny e, musia e, sa dostať do pozornosti parlamentu a EÚ. E, môžeme sa pozrieť aj na Stredozemné more, kde je množstvo problémov. A článok 349 hovorí o e, takýchto zvýhodneniach aj pre malé ostrovy, malé grécké ostrovy, hospodárska závislosť na malom množstve produkcie, veľké vzdialenosti. E, takže pre Stredozemné more, konkrétne pre Grécko, potrebujeme e, mať e, ustanovenia v rámci smernice o rybolove. Musíme poskytnúť pomoc, e, aby sa obnovili flotily, aby sa podporili rybolov a musíme mať aj špecifický režim v rámci spoločnej rybolovnej politiky cez štátnu pomoc, ale aj formou podpory Európskej únie. Chcel by som požiadať pána komisára Ettinga, aby preskúmal v budúcnosti túto problematiku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Ivan Jakovčič, nech sa páči. Vážený pán predseda, taká jedna typická črta riadenia rybolovných flotí v najvzdialenejších regiónoch e, spočíva alebo svedčí o tom, že by sme mali e, zohľadniť e, špecifika a pristupovať k tomu citlivo. Či už sa jedná o ostrovy v Atlantickom oceáne, či v Indickom oceáne. Tieto regióny jednoducho sú rozdielne, ale zároveň sa nedajú s ničím porovnať v Európskej únii. Takisto hovoríme aj o ostrovoch v Stredozemnom mori, ktoré sú zase špecifické niečím iným. Ale teraz sa musíme zamerať na tých, ktorí e, žijú e, a zažívajú Európsku úniu inak ako my, ktorí žijeme na pevnine. Takže cez rybolovnú politiku a iné politiky musíme postupovať koherentne a musíme zároveň zohľadniť špecifika. Ďakujem pekne, pán Kaputa. Ďakujem pekne, pán predseda. V správe, o ktorej budeme zajtra hlasovať, parlament zdôrazňuje potrebu modernizovať a obnoviť flotily na ďalnejších regiónoch práve z dôvodu zvýšenia bezpečnosti. A v niektorých, e, pre niektorých rybároch e, je takmer nemožné dať si poistiť plavidlo. A preto je dôležité, aby sme mali úplne také e, Um, ustanovenia, ktoré zabezpečia dotácie pre flotily v tých najďalnejších regiónoch, samozrejme v rámci výlovných limitov. Nejde iba o bezpečnosť a hygienu, ale aj o ochranu životného prostredia a efektívny rybolov a modernizáciu e, chceme e, v, v, v budúcej spoločnej rybovnej politike mať nástroje, ktoré E, budú efektívne bojovať e, proti dopadom zmeny životného prostredia, ale zároveň, e, ktoré pomôžu zabezpečiť dlhodobý rybolov a dobrú populáciu rýb. A v tých najďalších regiónoch je situácia veľmi zložitá. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani spravodajkyňa Ulrike Rodost. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem kolegyne, kolegovia. Som si vedomá, že v mnohých týchto oblastiach je chudoba. A to bol aj dôvod, prečo som vlastne inicioval túto správu. Áno, tieto oblasti e, v najvzdialenejších regiónoch nie sú porovnateľné s kontinentálnou Európou. Preto spoločná rybolovná politika obsahuje výnimky pre tieto oblasti a tieto výnimky zohľadňujú osobitosti. Ja som v tej správe našla i ďalšie výnimočnosti a výnimky, ktoré som zapracovala. Hovorí sa, že dôležité sú novostavby, nové lode, pretože sa, e, že stavy e, v určitých oblastiach môžu viesť k ekologickému znečisteniu. Hovorilo sa tu i o znečistení pesticídmi z plantáži. Snad by mohli tu čo si urobiť národné vlády. E, stavy sú e, dostatočné v týchto e, vzdialených regiónoch. Ale ako budeme postupovať z STECF z roku 2016, kde sa nerobí rovnováha medzi kapacitami pre flotily v okrajových oblastiach? spočívalo v tom, že nepostačovali biologické údaje. Musia sa zlepšiť teda údaje. Tak je to aj v správe. Medzičasom si však kladiem otázku, čo verejné financovanie e, nových stavieb by, by malo znamenať. E, na záver otázka, možno retorická. Signatári, ktorí nie sú z oblasti e, okrajových, ako vysvetlil svojim e, rybárom, že verejné financovanie nových stavieb e, sa žiada pre vzdialené oblasti, ale nie pre nich, pre ich e, rybárov, keďže nie sú tak vynimoční. Hm, pre mňa to má výrazne povahu pandorinej skrinky. I oni majú lodi, lode, ktoré sú 30 až 40 ročné. I to je dôvod, prečo, som, prečo zajtra zamietnem tento pozmeňujúci návrh. Ďakujem. Ďakujem pekne. Končíme.